milí hostia, vážené dámy a páni. Pred 26 rokmi pápež Johannes, eh, Jan Pavol II hovoril pred Európskym parlamentom. Jeho prejav bol milníkom na ceste k pádu železnej opony a k začiatku opätovného zjednotenia Európy. Dnes vystúpite vy pápež František pred Európskym parlamentom, ktorého poslankyňa a poslanci predstavujú viac než 500 miliónov ľudí z 28 členských štátov. Poslankyňa a poslanci tohto parlamentu odrážajú rôznorodosť Európy. Za posledných 6 rokov prešla Európa dramatickou uh, krízou, ktorá má ťažké následky. Mimoriadne dramatická je strata dôvery ľudí v inštitúcie na národnej a aj na európskej úrovni. A táto strata dôvery je obrovská. Bez dôvery však nemôže trvalo fungovať žiadna myšlienka ani inštitúcia a preto spolupráca všetkých síl je nevyhnutná, aby sme opätovne získali dôveru. A to, o čo ide Európskej únii, je inštitúciám a katolickej cirkvi ide v, v mnohých oblastiach ruka v ruke. Hodnoty ako tolerancia, rešpekt, e, rovnosť, solidarita, mier, to sú súčasti našej, nášho spoločného poslania. Európska únia je tu preto, aby sme boli spolu a nie proti sebe. E, sme tu, e, aby sme mm, integrovali, nie vyčlenovali. E, mladí ľudia musia nájsť svoje miesto, prácu vo svojej spoločnosti. Migranti hľadajú pre seba, pre svoje deti lepšiu budúcnosť. Ľudia utekajú pred vojnami a katastrofami a hľadajú u nás azyl a ochranu. Či ide o otázky sociálnej spravodlivosti alebo nerovného rozdelenia blahobytu a životných príležitostí, či ide o situáciu, E, starých ľudí v našej spoločnosti, alebo či ide o vojny a konflikty v našom susedstve a aj e, ďalej vo svete, my stojíme pred spoločnými výzvami. Vaša svetosť, vaše slova majú obrovský význam, nielen preto, že ste uh, že že ste na čele uh, cirkví viac než e, e, e, že ste na čele cirkvi miliónov katolíkov, ale aj témy, ktorých sa dotýkate, sa týkajú nás všetkých. A tieto témy sú univerzálne. Vaše slova ponúkajú orientáciu v časoch, keď sme možno trošku dezorientovaní. Vaše posolstvo mieru a dialógu uh, úprimnosti a zodpovednosti voči sebe, solidarity a spoločnosti, to nám jasne, spoločenstva, to nám jasne ukazuje, že musíme spoločne riešiť spoločné úlohy, že spoločne sme silnejší než v samotene. Vaše posolstvo je veľmi európske, pretože práve z tohto vychádza myšlienka európskeho zjednotenia. A vaša história Eh, vaša zatosť aj, eh, je aj históriou európskou. Vaša rodina opustila Európu, hľadala novú vlast a našla novú vlast v Južnej Amerike. Eh, je to príbeh pápeža, ktorý prichádza z druhej strany Atlantiku e, naspäť do Európy, aby reformoval svoju církev, aby vedol, viedol veriacich. Je to príbeh, ktorý nám môže byť príkladom, ktorý môže Európe pomôcť e, pripomenúť si e, alebo e, obnoviť sa, reformovať sa. Chcem e, poďakovať mene všetkých svojich kolegyň a kolegov, že ste sem medzi nás prišli, že ste prijali pozvanku Európskeho parlamentu. Pre tento parlament je to veľkou cťou a privilégiom že si môžeme dnes vypočuť vaše slova. Vaša svetosť, eh, pápež František, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, dámy a páni podpredsedovia, vážení európsky poslanci, všetci tí, ktorí e, pracujete v, tomto, v tejto sále, vážení priatelia. Ďakujem vám za pozvanie vystúpiť e, v tejto zásadnej inštitúcii pre život Európskej únie a za príležitosť, ktorú mi poskytujete, že sa môžem na vás obrátiť prostredníctvom a prostredníctvom vás na viac ako 500 miliónov občanov, ktoré zastupujete v 28 členských štátoch. Osobitnú vďaku vyjadrujem vám, pán predseda Európskeho parlamentu, za srdečné uvítacie slova, ktoré ste mi venovali v mene všetkých e, prítomných parlamentnom zhromaždení. Moja návšteva prichádza si po štvrtoročnici návštevy pápeža Jana Pavla II. Veľa sa v Európe e, zmenilo aj v celom svete. Už neexistujú bloky, ktoré proti sebe stoja a ktoré vtedy rozdielovali kontinent na dve časti a pomaličky sa plní želanie, že Európa si takto zvrchovane má svoje slobodné inštitúcie a jedného dňa sa môže rozšíriť do rozmerov, ktoré jej umožňuje geografia a vlastne aj samotná história. Okrem širšej Európskej únie je tu svet, ktorý je zložitejší a ktorý je v neustálých zmenách. Je to svet, ktorý je čím ďalej tým viacej prepojený, ktorý je globálny a teda je stále menej eurocentrický. A pre túto širšiu, vplyvnejšiu úniu zdá sa, že táto únia dostáva obraz Európy, ktorá je trochu zostarnutá, ktorá je pod tlakom, a ktorá ako keby sa cítila menej protagonistkou v kontexte, ktorý sa často na ňu pozerá s odstupom, s nedôverovaním, a niekedy dokonca s podozrením. Keď sa obraciam na vás dnes, vychádzam zo svojho poslania pastora a želám si e, všetkým občanom Európy zaslať posolstvo nádeje a povzbudenia. Je to posolstvo nádeje, ktoré vychádza z dôvery, že e, ťažkosti sa môžu stať podnetom pre jednotu, aby sme e, prekonali všetky strachy v Európe a spolu aj vo svete. Je to nádej pána, ktorý mení zlo na dobro a smrť na život. Vyzývam vás, aby sme sa vrátili k, silným, k silnému presvedčeniu otcov zakladateľov Európskej únie, ktorí si želali e, budúcnosť založenú na schopnosti spolupracovať, aby sa prekonali rozdiely, aby sa podporoval mier a mm, spoločnosť, spoločné hodnoty medzi všetkými. Tento ambiciózny politický projekt vychádzal z dôvery v človeka nielen my ako občania, ale vychádzajúc aj z ekonomického objektu, ale aj ako človeka, ktorý má transcendentálnu dôstojnosť. Musím zdôrazniť predovšetkým úzké prepojenie, ktoré existuje medzi týmito dvomi slovami dôstojnosť a transcendentálnosť. Dôstojnosť je kľúčovým slovom, ktoré charakterizovalo oživenie po druhej svetovej vojne Naša nedávna história mm, je poznačená samozrejme tým, že sme e, ľudskú dôstojnosť postavili do stredu proti mnohým násiliam a diskrimináciám, ktoré e, nielen v Európe poznačili e, bývalé storočia. Význam ľudských práv sa rodí ako dôsledok dlhej cesty, ktorú ktorá bola poznačená mnohým utrpením a to prispielo vytvoriť skutočne jedinečnosť a hodnotu každej jednej ľudskej bytosti. Takéto kultúrne vedomie vychádza nielen z historických udalostí, ale predovšetkým z európskeho myslenia, ktoré, je, ktoré sa vyznačuje eh, bohatými stretmi skúsenosťami a ktoré zdroje pochádzajú z Grécka, z Ríma, z keltických, germánsk, z keltských, germánskych či slovanských zdrojov a ktoré e, potom stvárilo kresťanstvo a ktoré takto vytvorilo pojem osoby. Dnes podpora ľudských práv je ústrednou úlohou v e, Európskej únie, aby podporovala ľudskú dôstojnosť, či už v rámci vo vnútri alebo aj vo vzťahoch s ostatnými krajinami. Ide o veľmi dôležité a obdivuhodné úsilie, pretože je ešte príliš veľa situácií, kde ľudské bytosti sa k ním pristupuje ako k predmetom e, kde je možné naprogramovať poňať, e, konfigurácia aj užitočnosť a ktoré potom e, jednoducho môžeme vyhodiť, keď už neslúžia, keď už zostarli, zoslabli alebo sú chorí. Naozaj, táto dôstojnosť existuje, ale aká existuje, keď nemáte možnosť slobodne vyjadriť vla, vlastné myšlienky a nemôžete slobodne prejavovať svoju náboženskú vieru? Aká je možná dôstojnosť, keď neexistuje jasný e, právny rámec, ktorý obmedzuje e, ktorý je obmedzovaný silou O akej dôstojnosti môžeme hovoriť v prípade muža či ženy, ktorí sú predmetom akéhokoľvek eh, druhu diskriminácie? O akej dôstojnosti môžeme hovoriť v prípade človeka, ktorý nemá čo jesť ani minimum, aby mohol prežívať a čo ešte horšie, nemá prácu, ktorá by mu dodávala tú dôstojnosť? promuovere Podporovať ľudskú dôstojnosť znamená uznávať, že táto bytosť, ľudská bytosť má neodškriepiteľné práva a nemôžeme je ich obrať na úkor ničoho iného ani v prospech ekonomických záujmov. Ale musíme si uvedomiť, že nesmieme sa míliť ktoré, a nemôžeme e, sa dostať do nepochopenia, keď budeme sledovať eh, koncept ľudských práv. Je tu tendencia k tomu, že ľudia čím ďalej viacej žiadajú individuálne práva. A ja by som aj podal individualistické. A to skrýva koncepciu ľudskej bytosti, ktorá je vyňatá z akéhokoľvek sociálneho alebo ľudského kontextu, ako by to bol byčikovec, jednobunková bytosť, ktorá je necitlivá na ďalších byčikovcov. Hm, Tento pojem práva eh, nie je prepojený na to eh, základné. A preto, keď chceme eh, zadefinovať práva jedného bez toho, že by sme brali do úvahy ľudskú bytosť, ktorá je napojená na e, spoločenský kontext. A nezabúdajme, že je prepojená na iných a na samotnú spoločnosť. Preto je životne dôležité myslieť a prehlbiť kultúru ľudských práv, ktorá vedomo a rozumne prepoje individuálne dimenzie alebo osobné dimenzie s dimenziami spoločného blaha, kde my všetci, všetci tí individuá, rodiny, spoločenstva, ktoré sa spájajú do veľkej spoločnosti. Ak právo každého jedného nie je harmonicky usporiadané do väčšieho celku, tak nakoniec ho chápeme bez obmedzení a môže sa stať zdrojom konfliktov či dokonca násilia. Hovoriť o transcendentálnej dôstojnosti človeka znamená e, odvolávať sa na jeho prirodzenosť povahou, na jeho vrodenú schopnosť rozlíšiť zlo od dobra, odvolávať sa na ten kompas, ktorý máme v našich srdciach a ktorý Pán Boh vtlačil do všeho míra. Znamená to predovšetkým pozerať na človeka nie ako na absolútom, ale ako na bytosť, ktorá je vo vzťahoch. Jednou z chorôb, ktoré sú teraz e, veľmi rozšírené v Európe, je samota. samota tých, ktorí nemajú vzťahy. A vidíme ju predovšetkých v prípade starých ľudí, ktorých e, často ponechávajú na ich vlastný osud, ale aj mladí ľudia, ktorí e, nemajú styčné body a nemajú ani príležitosť do budúcnosti. Vidíme ju v mnohých chudobných, ktorí žijú v našich mestách, vidíme ich v smutných očiach migrantov, ktorí prišli sem a hľadajú lepšiu budúcnosť táto samota, tak tu ešte prehlbuje ekonomická kríza. Jej dôsledky ešte naďalej pretrvávajú s dramatickými dôsledkami z hľadiska sociálneho. Môžeme skonštatovať, že za posledné roky popri procese rozšírenia Európskej únie postupne narastala nedôvera občanov z oči voči inštitúciám, ktoré chápu ako vzdialené, ktoré e, stanovujú pravidlá, ktoré sa ale chápu ako vzdialené od citlivosti jednotlivých národov a niekedy dokonca až nebezpečné či škodlivé. Cítime všeobecný pocit únavy, zostarnutia tejto Európy babičky ktorá už nie je plodná ani živá. Preto veľké ideály, ktoré inšpirovali Európu, zdá sa, ako keby stratili svoju e, atraktívnosť v prospech byrokratických technicizmových inštitúcií. K tomu treba pridať určité štýly trochu egoistické života, ktoré charakterizuje hojnosť, nadbytok, ktorá už je neudržateľná a veľmi často e A veľmi často táto hojnosť e, nesleduje a nevidí to, čo robí okolitý svet a zabúda na tých najchudobnejších. S polutovaním konštatujeme, že prevažujú skôr technické a ekonomické záležitosti e, v politickej diskusii na úkor skutočnej orientácie na človeka. Ľudská bytosť e, riskuje, že sa stane len ako akýmsi ozubeným kolieskom mechanizmu, ktorý e, k nemu pristupuje ako spotrebnému majetku. A veľmi často, bohužiaľ, vidíme, že keď už život nie je funkčný, tak tento mechanizmus, k tomuto mechanizmu tak jednoducho e, je e, tento život vyhodený. Veľmi často sa to stáva v prívode, v prípade smrteľných chorých, opustených starých ľudí alebo detí, ktoré boli zabité ešte pred samotným zrodením. Ne. Veľká chyba ktorá nastáva vtedy, keď absolutizácia techniky e, je silnejšia, ktorá nakoniec spôsobuje, že si mýlime ciele a prostriedky. A nevyhnutým výsledkom toho celého je to výsledkom kultúry odpadu a prehnaného konsumizmu. Naopak, potvrdzovať ľudskú dôstojnosť znamená uznať drahocennosť ľudského života ktorý sme dostali zadarmo, bezodplatne a preto nemôže byť predmetom výmeny či obchodu. Vy vo vašom poslaní poslancov máte veľkú misiu a úlohu, ktorá sa síce môže zdať neužitočná. Musíte sa starať o krehkosť národov aj ľudí. Starať sa o krehkosť znamená sila a vedomosť, hovorí boj, plodnosť uprostred funkčného modelu, ktorý vedie k tej kultúre odpadu. Venovať sa krehkosti ľudí a národov znamená dohliadať nad pamäťou a nádejou, znamená postarať sa o prítomnosť aj v tých e, najkrehkejších e, a najmarginálnejších situáciách a vždy sa venovať ľudskej bytosti a dôstojnosti. Ako vrátiť nádej budúcnosti, keď mladé generácie potrebujú tú dôveru, aby pokračovali vo veľkom ideále jednotnej a mierovej Európy, ktorá má byť kreatívna, zároveň podnikateľská, ktorá rešpektuje práva a ktorá si uvedomuje aj svoje vlastné povinnosti a úlohy. Aby sme odpovedali na túto otázku, dovolte mi, aby som použil jedno podobenstvo. Jedna z najznámejších eh, fresk od Rafaela, ktoré sa nachádzajú vo Vatikáne, predstavuje tzv. atenskú školu v centre vidíme Platona Aristotela. Platón ukazuje svojim prstom e, nahor k svetu myšlienok, mohli by sme povedať, že smerom k nebu a druhý naťahuje ruky pred seba k tým, ktorí sa na ňoho pozerajú, k zemi, teda k skutočnosti, k realite. Ja si myslím, že je to obraz, ktorý veľmi dobre opisuje Európu vo svojej histórii, ktorá e, je vytvorená neustálým stretom medzi nebom a zemou, kde nebo pred, predpoveda alebo hovorí, že je to otvorenosť transcendentálnosti a Boh e, vždy e, predstavuje a pomáha, poznačuje človeka a predstavuje zem. Budúcnosť Európy závisí od tohto znovu objavenia životného a neoddeliteľného prepojenia medzi týmito dvomi prvkami Európa, ktorá už nie je schopná otvoriť sa transcendentálnej dimenzii života, je Európa, ktorá pomaličky riskuje, že stratí vlastnú dušu a aj ten, toho humanistického ducha, ktorý vždy milovala a obhajovala. A práve z tejto potreby otvorenosti transcendentálnemu, tak chcem poukázať na ústrednú úlohu ľudskej bytosti, nezávisle a napriek e, súčasným modám a e, súčasným mocnostiam. A myslím si, že je rozhodujúce e, nie len ten odkaz, ktoré kresťanstvo zanechalo v minulosti pri vytváraní tohto kontinentu zo sociokulturálneho hľadiska, ale predovšetkým je príspevkom do budúcnosti a pre budúci rast. Takýto príspevok nie je nebezpečenstvom pre laickosť štátov a pre nezávislosť inštitúcií únie, ale práve naopak je obohatením. Ukazujú to aj a potvrdzujú ideály, ktoré od začiatku e, boli pre Európu dôležité mier, subsidiarita, vzájomná solidarita, humanizmus, ktoré sa sústredujú na rešpekt ľudskej dôstojnosti. A preto si e, želám znovu vyjadriť pripravenosť Svetej stolice a katolíckej cirkvi prostredníctvom Komisie biskupských konferencií Európy viesť naďalej veľmi plodný, otvorený a transparentný dialog s inštitúciami Európskej únie. Zároveň som presvedčený, že Európa je schopná e, sa obohatiť z vlastných náboženských e, koreňov, e, je schopná využiť bohatstvo a možnosti a aby čelila toľkým extrémizmom, ktoré existujú v súčasnom svete, ako aj v tom veľkom váku myšlienok, ktoré vidíme na západe a ktoré zabúda na Boha a často prináša násilie. Non possiamo qui non Nesmieme nespomenúť mnohé nespravodlivosti, prenasledovania, ktoré každodenne prenasledujú náboženské menšiny, predovšetkým kresťanov v rôznych častiach sveta spoločenstva a osoby, ktoré sú veľmi často predmetom barbarského násilia. Vyháňajú ich z vlastných domov a krajín, často ich predávajú ako otrokov, zabíjajú ich, stínajú im hlavy, kryžujú ich, či dokonca spalujú zaživa za eh, zahambujúceho ticha mnohých ďalších. Motom Európskej únie je jednota v rôznorodosti. Ale táto jednota neznamená politickú, ekonomickú či kultúrnu uniformitu alebo uniformitu myslenia. V skutočnosti každá skutočná jednota žije a čerpá e, z bohatstva rôznorodosti, ktoré ju e, skladajú. Je to ako rodina, kde každý z členov tejto rodiny môže byť až do hĺbky seba samého fungovať a žiť bez strachu. A preto si myslím, že Európa je rodinou národov. A tieto národy e, môžu či, cítiť, že európske inštitúcie sú im blízke, keď vedia rozumne e, prepojiť ideál jednoty a s ideálom diverzity každého jednoho a tak oceňovať aj jednotlivé tradície a uvedomovať si, aká je naša história a naše korene a zároveň sa oslobodiť od mnohých manipulácií a mnohých fóbií. Dať do centra našej pozornosti ľudskú bytosť znamená predovšetkým nechať, aby táto mohla slobodne vyjadriť svoju vlastnú tvár, svoju vlastnú kreativitu, či už na úrovni e, jednotlivej bytosti alebo národa. Na druhej strane osobitosti každého jednoho predstavujú skutočné bohatstvo, ak sa dávajú v službe a v prospech všetkých treba vždy pripomenúť, samotná architektúra Európskej únie vychádza z princípov solidarity a subsidiarity a teda treba, eh, aby sme poukazovali na potrebnú vzájomnú pomoc, aby sme mohli cestovať eh, a ísť smerom k vzájomnej dôvere. V tejto dynamike jednoty a eh, špecifickosti, tak vy, dámy a páni poslanci, žiada sa od vás aby ste sa e, postarali a uchovali živú demokraciu národov Európy. V takomto je jasné, že homolog, homologizujúce chápanie globality poškodzuje vitálnosť demokratického systému a zbavuje ho toho bohatého kontrastu, ktorý je veľmi často plodný a konštruktívny pri organizácii politických strán tak e, dochádza k tomu nebezpečenstvu, že by sme žili len v kráľovstve idei jedného slova, e, v kráľovstve obrazu alebo sofizmu. A nakoniec by sme si mohli pliesť realitu demokracie s novým politickým nominalizmom. Udržovať demokraciu živú v Európe znamená vyhýbať sa globalizačným spôsobom o rozpustenie reality Ide o také nadpozemské purizmy, mm, o totalitu relatívneho o a, a historické fundamentalizmy. Ide o eticizmy, ktoré sú bez dobra, ide o intelektualizmy, ktoré sú bez múdrosti. Je potrebné, aby sme uchovali politické vyjadrenie národov, a aby toto sa nepotlačovalo e, tlakom nadnárodných záujmov, ktoré ale nie sú univerzálne a ktoré oslabujú a dokonca menia tento systém, systém uniformujúci, systém finančnej moci, ktorá je v službe neznámych impérií. Toto je výzva, ktorú pred vás kladú dejiny. Dať Európe dôveru neznamená len uznať jej centrálnosť, centrálnosť e, ľudskej osoby, ale znamená to tiež e, rozvíjať jej vlohy. Ide preto o to, aby sme investovali e, do toho a do tých oblastí, kde sa vytvárajú tieto talenty a prinášajú ovocie. Prvá oblasť je určite vzdelávanie a výchova, od rodiny, od základnej jednotky. Je to ten cenný prvok každej spoločnosti. Jednotná rodina, ktorá je plodná a nerozložiteľná, znamená a prináša so sebou prináša so sebou základné prvky pre nádej do budúcnosti. Bez tejto jednoty a pevnej eh, jednotky tak nakoniec staviame na piesku s veľkými a vážnymi sociálnymi dôsledkami. Tiež treba zdôrazniť význam rodiny. Nielen, e, neslúži to na to, aby sme dali perspektívu a nádej novým generáciám, ale aj mnohým e, starým ľuďom, ktorí často musia e, žiť osamotení, opustení, pretože už nie je plus, už neexistuje to teplo domácnosti, ktorá by ich e, podporila. Okrem rodiny sú tu aj vzdelávacie inštitúcie, školy a univerzity. Vzdelávania a výchova sa nemôže obmedzovať len na dodávania nejakých celok technických vedomostí, ale musí podporovať ten najkomplexnejší proces rastu ľudskej bytosti e, ako celku. Súčasní mladí ľudia žiadajú mať adekvátne a kompletné vzdelanie, aby sa mohli pozerať do budúcnosti s nádejou a nie bez nádejou a sklamaním. A sú veľké kreatívne možnosti Európy na viacerých oblastiach vedeckého výskumu, a niektoré z týchto oblastí nie sú ani dostatočne e, preskúmané, napríklad alternatívne fond, e, zdroje energií, ich rozvoj by určite podporil ochranu životného prostredia. Európa. Európa bola vždy v prvej línii e, v, tom, v tej snahe v prospech ekológie. Naša zem potrebuje, aby sme sa neustále o ňu starali, a každý je osobne zodpovedný, aby dohliadal nad týmto svetom, šehomírom, nad týmto e, cenným darom, ktorý nám e, pán dal do našich rúk. To znamená, že príroda je síce na jednej strane k našej dispozícii, môžeme si jej, môžeme si jej užívať a používať, ale tiež to znamená, že sme jej, nie sme jej majiteľmi či pánmi len, eh, len ju chránime a strážime, ale nie sme jej majiteľmi. Preto ju musíme milovať a rešpektovať. A veľmi často ale sme bohužiaľ vedení eh, eh, takými hodnotami, ako je dominancia, manipulácia a snažíme sa ju využívať. Neochraňujeme prírodu, nerešpektujeme ju, nepovažujeme ju za dar, o ktorý sa máme starať. Rešpektovať životné prostredie tiež znamená neobmedzovať sa len na to, aby sme ho ničili, ale znamená to tiež, aby sme ho užívali pre dobro. Myslím tým predovšetkým polnohospodárstvo, ktoré má poskytovať potraviny pre človeka. Je netolerovateľné, že milióny ľudí na svete umiera hladom, zatiaľ čo tony potravín sú vyhadzované každodenne, alebo ich odhadzujeme my z našich stolov. Inoltre. Rešpektovať prírodu znamená tiež aj to, že človek je základnou súčasťou prírody a okrem ekológie, ktorá je zameraná na životné prostredie, je potrebné myslieť na ľudskú ekológiu, ekológiu človeka, ktorá sa skladá z rešpektovania ľudskej bytosti. A o tom dnes práve e, hovorím k vám. Druhou oblasťou, kde sa rozvíjajú a rozkvitajú talenty, to je práca je potrebné podporovať politiky zamestnanosti, ale predovšetkým je potrebné zabezpečiť dôstojnosť práce a adekvátne podmienky na rozvoj tejto práce. Čo, implik- čo znamená na jednej strane nájsť také nové spôsoby, ako prepojiť flexibilitu trhu potrebami stability a istoty e, pracovných perspektív, ktoré sú nevyhnutné pre ľudský rozvoj pracujúcich. Tiež to znamená zabezpečiť adekvátny sociálny kontext, e, ktorý nesmeruje k zneužívaniu ľudí, ale má zabezpečiť prostredníctvom práce možnosť vybudovať rodinu a vychovávať deti. Zároveň je potrebné spolu venovať sa otázke migrácie. Je nepriateľné, že Stredozemné more sa stalo veľkým cintorínom. Sui balconi na labilných lodičkách, ktoré každodenne prichádzajú k európskym brehom, sa nachádzajú muži a ženy, ktorí potrebujú, aby sme ich prijali a pomohli im. Nedostatok vzájomnej podpory v rámci Európskej únie môže podporiť e, veľmi špecifické a individualistické riešenia problémov, ktoré neberú do úvahy ľudskú dôstojnosť imigrantov, a takto podporujú prácu v otrockých podmienkach a zvyšuje aj sociálne napätie. Európa bude schopná čeliť e, tejto problematike, ak bude schopná veľmi jasne zadefinovať svoju kultúrnu identitu a bude schopná vytvoriť legislatívu, ktorá je schopná zároveň dohliadať nad e, právami európskych občanov a zároveň zabezpečiť aj prijatie migrujúcich ak bude schopná prijať správne, odvážne a konkrétne politiky, ktoré pomôžu e, krajinám pôvodu e, v sociopolitickom rozvoji, aby prekonali interné konflikty. To je aj hlavný, e, hlavná, hlavný dôvod tohto fenoménu a nerozvíjať politiky, ktoré podporujú tieto konflikty. Musíme pôsobiť na príčiny, nielen na dôsledky. Pán predseda, Excelencie, dámy a páni poslanci. Uvedomenie si vlastnej identity je potrebné, aby sme mohli viesť dialog a navrhovať štátom e, možnosti tým, ktorí chcú vstúpiť do Európskej únie a v budúcnosti byť jej súčasťou. Myslím predovšetkým na Balkán, pre tieto krajiny vstup do Európskej únie môže zodpovedať ideálu mieru v regióne, ktorý veľmi trpel konfliktami minulosti. Uvedomenie si vlastnej identity je nevyhnutné vo vzťahoch s, e, so susednými krajinami, predovšetkým s tými, ktoré majú prístup k Stredozemnému moru. Mnohé z týchto krajín trpia internými konfliktami ale aj tlakom e, náboženského fundamentalizmu a medzinárodného terorizmu. Vy, zákonodorci, máte úlohu ochraňovať a rozvíjať európsku identitu, aby občania znovu našli dôveru e, v európske inštitúcie a v projekt mieru a priateľstva, ktorý, e, ktoré sú základom Čím viacej rastie potenciál ľudí, tak sa rozširuje ich individuálna aj kolektívna zodpovednosť. A preto vás vyzývam, aby ste pracovali, aby Európa znovu objavila svoju dobrú dušu. Neznámy autor z druhého storočia napísal, že kresťania predstavujú v svete to, čo znamená duša pre telo. Úlohou duše je podporovať telo, aby e, mu bola e, svedomím a historickou pamäťou. Je to dvojtisícročná história, ktorá spája Európu s kresťanstvom. Je to história, ktorá síce má aj konflikty a chyby a sú tam aj hriechy, ale vždy tam bola vôľa e, budovať v prospech dobra. Vidíme to v kráse našich miest a ešte viacej v mnohých charitatívnych e, dielach, ktoré e, nachádzame na kontinente. Táto história ej, ešte sa naďalej píše. Toto je naša prítomnosť aj budúcnosť. Toto je naša identita. A Európa naozaj silne potrebuje znovu objaviť svoju tvár, aby mohla rásť e, v duchu myšlienok otcov zakladateľov, v duchu mieru, aby sa stala sebou samou a aby e, sa z nej vytratili konflikty. Vážení európsky poslanci, prišla hodine, aby, hodina, aby sme spolu budovali Európu, ktorá sa nebude točiť len okolo hospodárstva, ale okolo svetosti ľudskej bytosti, okolo nestudziteľných hodnôt. L'Europa, l'Europa Európa, ktorá sa s odvahou obracia do svojej minulosti, ale ešte s väčšou dôverou hľadí do budúcnosti, aby plne a s nádejou žila svoju prítomnosť. Prišiel moment, aby sme opustili myšlienku e, Európy, ktorá má strach a ktorá je stiahnutá do seba samej, aby sme podporili Európu, ktorá bude protagonistkou, ktorá bude prinášať vedu, umenie, hudbu, ľudské hodnoty a vieru Európa, ktorá pozoruje nebo a ktorá pokračuje a sleduje ideály. Európa, ktorá pozerá, obhajuje človeka. Európa, ktorá mm, smeruje smerom k istej e, zemi pre túto veľmi dôležitý styčný bod pre celé ľudstvo. Ďakujem. Ďakujem, vážené dámy a páni, váš potlesk ukazuje, že pápež František Mal som pocit, že všetkým hovoril zo srdca. Chcem vám povedať, že sme vám vďační, vďační za tento prejav, vďační za veľké povzbudenie. Ja to, čo ste povedali, vnímam ako povzbudenie na ceste vpred E, Európska únia, Európske spoločenstvo už prešlo ku cesty a je to cesta, ktorá vedie do dobrej budúcnosti, ak budeme e, kráčať spolu. Dali ste nám dobré usmernenia a ďakujem vám v mene Európskeho parlamentu. Opakujem, čo som povedala už na úvod. Áno, ste osobnosť, ktorá dáva orientáciu v časoch, keď nám orientácia chýba a za to sme vám dnes nekonečne vďační. Ďakujem, že ste prišli a že ste tu predniesli svoje slova. Ďakujem kolegyne a kolegovia, že ste Svetomu Otcovi svojou prítomnosťou a pod, potleskom dali podporu Európskeho parlamentu na jeho ceste. E, myslím, že máme mnohé spoločné úlohy a slova pápeža Františka nám v tom budú pomáhať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, Vaša Svetosť.